Budeme pokračovať po rozprave. V prvom rade chcem jedno, os- jedno oznámenie. Na základe konzultácií s politickými skupinami chcem predniesť tento návrh, ktorý sa týka zmeny zajtrajšieho programu. Rozprava o ústnej otázke o otvorení rokovaní o, o, o zmojou voľnom obchode s Australiou a Novým Zélandom by sa mala ukončiť rezolúciou a má sa hlasovať na prvom zásadnutí vo februári. Sú nejaké výhrady? Ďakujem za slovo, pani predsednička. My sme proti, aby sme, sme proti aj tomu, aby sa hlasovalo o tomto vo februári, pretože sme spolu, preto a chceme aj s e, ostatnými e, navrhovateľmi E, navrhnúť, aby sa hlasovalo na 2. februárovom zasadnutí, nie na 1. Ďakujem, toto sú vaše argumenty. Môžeme teda o tom hlasovať. Návrh, že sa bude hlasovať na 2. februárovom zasadnutí. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Návrh je prijatý. Teraz Pristúpime k hlasovaniu, bude to pomerne rýchle, začneme spravou pána Moraeša. Týka sa to automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Lotyšsku. Takže otváram hlasovanie. Menovité, nech sa páči.